Le président de la République de Haïti. Uh, prezident Haitskej republiky. Können ja mir meinen Rednerpult hier hinstellen? liebe kolleginnen und kollegen vážení kolegovia eh, veľactený eh, štátny prezident pán Martelly vzťahy EÚ a Haiti sú eh, pre nás veľmi dôležité, osobite dôležité E, veľké zemetrasenie 12. januára 2010, e, ktoré otraslo Haiti a, a, e, a obeťou bolo 225 lodí a 1,7 milióna ľudí sa zostalo bez strechy na hlavou. To vyvolalo vlnu medzinárodnej solidarity, predovšetkým solidaritu prejavenú zo strany Európanov. EU rozbehlo obrovskú humanitárnu a rozvojovú pomoc. Od roku 2010 Európska únia predstavuje najväčším prispievateľom pomoci Haiti. Váš štát musí bojovať s nepríjemnými následkami zemetrasenia. Napriek tomu aj tento rok opäť živelná živelné katastrofy hurikán Izák a Sandy opäť prinieslo obrovské škody v Haiti e, s nedoziernými následkami a opäť e, nasledovalo zbedačenie obyvateľstva e, Pán Martelli, Európsky parlament bol vždy za silné angažovanie sa EÚ v Haiti. Vždy sme podporovali silnú spoluprácu s haitskými orgánmi. My sme sa od, za to, jakže vás zasadzovali, chceme pomôcť vášmu štátu. Chceme e, pomôcť Haiti, aby bola hospodársky a politicky stabilná. Štát, aby to, z Haiti stal štát, ktorý je sebestačný, ktorý dokáže E, trvalo znižovať e, chudobu. E, v poste vás ako prezidenta veríme v etablovanie sa pretrvávajúcej demokracii, ktorá prispieje k stabilite v Haiti. Stojíte, pán prezident, pred obrovskými výzvami. Verte nám, že aj Verte nám a myslím si, že včerajšia diskusia vo výboroch EP sa to potvrdila. My si e, bytosne uvedomujeme e, e, drámu, ktorou prichádzate 370 tisíc ľudí v Haiti naďalej žije v zúbožených e, ubytovacích podmienkách. Skutočne sú to podmienky, ktoré sú e, nedôstojné pre človeka. Treba opäť vybudovať Haiti a tento proces musí prebiehať čo najefektívnejšie. No a tú chudobu treba e, všemožne potierať, treba posilňovať demokraciu, treba posilňovať právny štát a preto sú nevyhnutné e, reformy, predovšetkým v oblasti justície. V nadväznosti e, e, na finančný výhľad v EÚ musí si Európa uvedomiť to, že máme medzinárodné záväzky a musíme si ich plniť. To sa týka aj záväzkov EÚ voči Haiti. Niečo sme prisľúbili občanom Haiti. Musíme naďalej solidárne stáť po, boku občanov Haiti. Pri nevyhnutom presudzovaní ambiciozného reformného programu v Haiti sa môžete spolahnuť na parlament, že je to spolahlivý partner po vašom boku. Ale zároveň Európsky parlament bude bojovať o to, aby tie finančné prostriedky, ktoré sú vám prislúbené, boli aj zabezpečené. E, skutočne budeme bojovať za ambiciózny rozpočet EÚ e e, a je to aj zároveň boj za to, aby tá solidarita, ktorú sme vám prislúbili, bola aj naplnená. E, teší, teším sa z vašej prítomnosti, pán prezident, a týmto vám odovzdávam slovo. Ďakujem.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 poslanci Európskeho parlamentu. Ja si naozaj vážim čest, ktorá bola udelená mojej krajine tým, že ste ma privítali v tomto prestížnom fóre v parlamente v Štrásburgu a chcem vám za to poďakovať. Dámy a páni poslanci, prichádzam tu ako nositeľ istého kréda, tieho kréda, ktorý bol e, vašim napriek vašim rozdielom kréda, ktoré bolo vašim, ktoré vám umožnilo zažiť to 30-ročné bohaté obdobie, ktoré vám umožnilo, aby ste zdvihli hlavu po druhej svetovej vojne, krédo, ktoré vám umožnilo zbúrať Berlínsky múr a tiež krédo, ktoré viedlo vo svojich krokoch bola Andri Spaka. Prichádzam vám tu povedať, že napriek vetru a moru, napriek všetkým ka- katastrofám, Haiti nezvesilo svoje ramená. Nevzdalo sa. Sice pomaličky, ale isto sa Haiti spametáva. A to je tá dobrá novinka, ktorú som prišiel, aby som sa s vami o ňu podelil. Toto, táto zmena, táto zmena smeru, za to vďačíme odvahe našemu, nášho obyvateľstva, odhodlaniu našej vlády, ale takisto aj spolupráca Európy, ktorá je najväčšia zo všetkých e, ostatných krajín. Chcem vám za to poďakovať. Vidím tu známky priateľstvo, priateľstva, ktoré medzi nami história ukula. Je to priateľstvo, ktoré určite vás nemôže nechať e, bez záujmu indiferentných e, aj voči finančnej kríze, ktorá vám hrozí, ale nás sa tiež dotýka. Ja som presvedčený, že zjednotená Európa, čiže Európa, ktorá tým pádom je ešte silnejšia, na, nájde riešenia, ktoré zabezpečia obnovu svojej hospodárstva. Ja som presvedčený, že žiadna recesia nie je väčšiná. Čas, počas ktorej kríza trvá, závisí od rýchlosti a takisto aj rozumného použitia opatrení pre obnovu danej oblasti. Od Maria Draghi až po Christine Lagarde, citujem len týchto dvoch, ale aj všetci ďalší, máte príležitosť a prístup k niektorým z tých najlepších mozgov na planete, ktoré vám umožnia potlačiť túto krízu a dostať sa z nej. Moja prítomnosť na tomto fóre je spôsobená aj tým, že vám chcem poďakovať za vašu štedrosť, za vašu solidaritu a pripomenúť, že žiadna krajina však sa nedostane z chudoby tým, že bude žiť len z charity. Isté, Haiti ešte potrebuje pomoc. Ale Haitiania hlavne potrebujú produktívnu prácu, obchodnú výmenu, a priame investície. Haiti je bránou Ameriky, tej Ameriky, severu alebo Severnej Ameriky, ktorá sa opätovne vzmáha a Južnej Ameriky, ktorá tentokrát sa do krízy nedostala a neprestala hospodársky rast. Haiti je strategickou platformou, je prostredím priam vhodným pre investície, je akýmsi odrazovým mostíkom, ktorý môže umožniť európskym podnikom zúčastniť sa na obnove krajiny a takisto si pripraviť akúsi strategickú baštu pre daný región. Haiti potrebuje prístavy, letiska, cesty, elektrárne, hotely. Haiti má totiž veľmi úrodnú pôdu a môže veľmi rýchlo zabezpečiť potrebu pre svoje obyvateľstvo a takisto vývoz svojich prebytkov. Haiti má jedinečnú klímu, jedinečnú geografiu, ktorá nie je podobná s ničím, e, so žiadnou inou. Tisíce kilometrov bielých pieskových pláží a taká príroda, ktorá je ešte stále panianská nepreskúmená. Od For Liberté cez Sky, Gonaiv až Miragon, naša krajina je priam posiatá prístavmi s hlbokou vodou, ktoré sú prirodzene chránené. Naše obyvateľstvo je mladé, odvážne, otvorené, prahnúce po práci. Prišiel som dnes preto, aby som vám odprezentoval, vyzval vás a takisto aj pritiahol k tomu, aby ste využili to najlepšie z našej krajiny, aby ste využili tieto úžasné investičné príležitosti, aby ste spolu s nami pracovali na tom, aby sme opätovne získali našu finančnú suverenitu tým, že sa budeme môcť vrátiť na medzinárodné finančné trhy. Tiež som tu preto, aby som spolu s vami prebral aj ďalšie možné obchodné dohody. Chcem vás vyzvať, aby sme spoločne vytvorili a rozvíjali inteligentné a rentabilné projekty. Chcem vás požiadať, aby ste spolupracovali s nami, aby sme spoločne našli tie najlepšie riešenia, ako financovať všetky tieto projekty. Mnoho z vašich profesor, ktorí sú na dôchodku, snívajú o tom, že prispejú k vytvoreniu z nášho sveta svet, ktorý by bol spravodlivejší a vyváženejší. Pošlete ich nám a zúčastnite sa na vzdelávanie našich mladých a ich profesorov. Zmente spolu s nami históriu. História, ktorá nám pripomína tých, ktorí boli s nami previazaní v španielskom, anglickom, francúzskom, talianskom, polskom a takisto aj nedávnu históriu, ktorá nás vedie k tým, ktorí až do roku 1940 boli našimi obchodnými vzťahmi, obchodnými prepojeniami s Nemeckom. História, ktorá si zapamätá to, čo Európska únia v súčasnosti robí pre africké krajiny, pre krajiny Karibiku ako aj Pacifiku, pokiaľ ide o spoluprácu a rozvoj. Európa môže byť pyšná na svoje miesto, na svoju pozíciu vo svete, na svoju charizmu, svoje presvedčenia, svoje filozofické prúdy, ktoré živí na svoje reakcie, ktoré prináša svoje riešenia problémom planéty, iniciatívy, ktoré sú jej vlastné a takisto na svoju úlohu, ktorú zohráva v krajinách, ktoré ekonomicky rýchlo rastú. Európska mládež musí vedieť, že južné krajiny rátajú s ňou. Nemôžu sa uzatvárať len do seba a svoju štedrosť a svoje inteligentné možnosti, výber raz urobia zo sveta svet, ktorý bude bratskejší, hospodársky oveľa morálnejší, ekologicky istejší a určite demokratickejší a tolerantnejší. Haiti v súčasnosti si uvedomuje a je silná vďaka tomuto priateľstvu a pokrokoch sa dvíha z prachu má, že všetky tie staré predstavy o nej rozbíja staré reťazy endemického zaostalosti. Vyháňa starých démonov a bojuje proti dezertifikácii, ktorá jej hrozí a chce sa otvoriť svetu. Pred rokom a pol sa moja vláda začala urputne venovať tomuto boju, sem tam krývajúc. Ale nikto nemôže potlačiť našu dobrú vôľu. Tento rok e, opätovne Haiti bolo zasiahnuté rôznou intenzitou, tropickými búrkami Izak a Sandy, ktoré nás vystavili ďalším skúškam. A opätovne to boli ľudské životy, úroda, obydlia, dobytok, ktoré tým boli zasiahnuté najviac. A opätovne medzinárodné spoločenstvo promptne zasiahlo chránilo, zachraňovalo a obnovovalo. Bolo by potrebné, aby jedného dňa bol preťatý tento začarovaný kruh a bude vytvorený kruh, ktorý nebude začarovaný, ale ktorý pôjde k lepším zajtrajškom a týmto spôsobom aj Haiti bude môcť dvihnúť svoju hlavu. Pišne. Haiti sa dvíha, pretože sme si aj uvedomili, že tahejské územie je veľmi zraniteľné a že to bude sa zvyšovať aj eh, ruka v ruke s eh, postupom klimatických zmien, ktoré už sú známe a predvídané pre, anti, eh, pre antily. Avšak pretože usilovne pracujeme v inom časovom priestore, napríklad na prevencii budeme sa dvíhať aj ďalej. Prevencia v našej oblasti napríklad znamená prácu na územnom plánovaní. Územné plánovanie môže umožniť to, že krajina bude menej zraniteľná, že budeme môcť chrániť naše úbočia pred eróziou, ktoré vinou odlesňovania sú ničené, vinou takisto anarchickej urbanizácie častokrát. No, zničené. Avšak e, územné plánovanie nám umožní, aby sme pri každom klimatickom nešťastí nestracali milióny dolárov, ale aby sme vytvorili akceptovateľný životný ramec pre obyvateľstvo Haiti. Už moja vláda vytvorila nové nástroje, ktoré môžu pretvoriť toto územné plánovanie do reality. Títo nástroje sú napríklad CNIGS, čiže Národné centrum pre geovesmírne informácie, ktoré sú podporované tak vám je, a takisto aj CIAT, čiže Medzirezortný výbor pre územné plávanie, ktorým ste prispeli Chcem vám za to naozaj srdečne poďakovať. Chcem vám tiež povedať, že moja vláda využije naplno tieto fondy, aby pretavila tieto aktivity do času a aby tieto ponechali pečať na území Haiti. Vidíte, že v tejto oblasti Starý kontinent je znova avantgardou, znova predvojom, ako my hovoríme u nás Európa je pred všetkými. Naďalej, starý kontinent inšpiruje, neustále sa meniaci svet. Je to taký osamotený jazdec medzi, jaz, medzi krajinami, ktoré ustúpili v regionalizácii tým, že vytvorilo tie priestory voľného pohybu osôb, ako aj tovaru, že hovorí a vyjadruje sa jedným jazykom, navzájom sa podporuje s tým, že sa snaží ponechať svoju identitu nepoškvrnenú. E, Karibský región, všetky tie malé a veľké antilské ostrovy, bez výnimky, jedného dňa sa môžu vynoriť e, ako ozaj, z mora, ako ozajstná únia nezávislých štátov a využiť e, všetky e, výhody, ktoré im zveruje táto mimoriadná geostrategická pozícia. Nebude to len cena za stabilitu za, za mier na svete, ale ešte oveľa viacej. Budú to nové stimuly pre rozvoj v kontexte, kde všetky zúčastnené strany zabezpečia vládu mieru, spravodlivosti. Európska únia v rámci svojej podpory africkým štátom, štátom Karibiku a Pacifiku prispieva formou finančných prostriedkov z Európskeho, fondu, Európskeho rozvojového fondu v kapitole regionálna integrácia, čo sa stáva stále dôležitejším prvkom a čo je súčasťou tejto iniciatívy. Haiti v súčasnosti si uvedomuje, kde je jeho miesto, kde je jeho váha, aká je jeho váha, aká je jeho úloha v tomto regióne, ale takisto, aké sú tie nedostatky. Uvedomuje si tieto nedostatky, avšak rozhodla sa aj prestať sa zbičovať za tieto nedostatky a skôr pracovať na ich odstranení. A my ich odstraníme každý deň o trošku viac. Nebude to žiaden šprint, ale bude to maratón. Vytrvalostný beh. A tu znova Európa nás inšpiruje, pretože ak niektoré z jej členských štátov boli mimo tohto sľubného prostredie ešte pred polstoročím. V súčasnosti napriek finančnej kríze majú solidné základy preto, aby jedného dňa znova povstali, aby sa spometali z krízy. Európa vďačí tomu takisto aj trans- za vďačí tomuto transparentnej správe verejných financí, takisto ich racionálnemu využívaniu, ako aj správnemu justičnému systému, ako aj určitej úrovni vzdelanosti obyvateľstva a tej e, túžbe pracovať neúnavne na obnove e, jednotlivého hospodárstva. Avšak tento úspech nemá hraníc. Môj mandát, okrem iného, sa bude venovať tomu, aby sa zabezpečilo vzdelávanie všetkým, aby sa bojovalo proti korupcii, aby sa nastolil právny štát a dúfam a verím tomu, že tie výsledky raz prídu. Už za menej ako dva roky viac ako milión detí, ktoré až doteraz eh, boli ponechané na svojmu údelu, majú zabezpečené bezplatné vzdelávanie zo štátneho rozpočtu. Len zo štátneho rozpočtu. Tiež ďalšia snaha v rámci obnovy sa pretavila do toho, že viac ako milión bezdomovcov má opätovné bývanie, čo sa nám podarilo dosiahnuť aj vďaka úsiliu vašich daňových poplatníkov. Chcem im povedať, eh, ako veľmi a neskonale im za to vďačím a chcem ich ubezpečiť, že ich solidarita nebude zneužitá a že to budú tie najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva, ktoré budú ozajstnými požívateľmi týchto fondov, tejto pomoci právny štát, ktorý si veľmi želáme, naberá svoje kontúry. Nedostatky našich inštitúcií už boli odstranené. Pozmenená ústava napriek svojim nedostatkom bola prijatá. Magistratúra, čiže súdny stav, už začína naberať tiež svoje kontúry. Vysoká súdna rada začala svoju činnosť stála volebná komisia sa práve vytvára. A tiež chceme zorganizovať voľby, aby sme zabezpečili obnovu tretiny postov v rámci Senátu. Občianske sloboty sú tiež isté, zabezpečené a tiež tlač sa môže vyjadrovať slobodne. Oporícia má tiež svoj priestor. Korupcia ustupuje a tiež e, veľký banditizmus e, už e, stráca svoje svetine, svoje útočišťa. Pomaličky, ale isto sa spravodlivosť stáva spravodlivejšou. V rámci ľudských základných práv pracujem aktívne na tom, aby som mohol ratifikovať svoj mandát cez dohody a dohovory, ktoré zabezpečia to, že každý zločin bude potrestaný. Takisto v tej istej oblasti v rámci môjho mandátu a s vašou spoluprácou chcem zabezpečiť právo na zdravotné poistenie na zdravotnú starostlivosť, na prácu, rovnosť šanci, na ochranu tých najmenších, aby sa toto stalo realitou. Už prvé náznaky sú tu. Pán predseda, dámy a páni poslanci, Na začiatku bolo, bola Európa hospodárskou úniou. Otcovia zakladatelia Európskeho hospodárskeho spoločenstva to pochopili. Krajiny a KT to musia tiež pochopiť a hlavne Haiti. Vaša spolupráca je tu, podporuje u nás veľké infraštruktúrne projekty, eh, hlavná eh, cesta číslo 3, ktorých veľký úsek bol nedávno otvorený za prítomnosti komisára Pibalksa, je jasným znakom tohto. Táto cesta umožní dynamizáciu hospodárstva, územných samozprávnych celkov tohto regiónu, ktoré sú vám za to veľmi vďačné. Firmy na spracovanie Um, surovín na hraniciach s našimi dominikanskými susedmi, tak eh, ako aj colnice či eh, ďalšie eh, projekty pre naše národné trhy už začínajú fungovať v zmysle ekonomického rozvoja. Chcem spomenúť tieto paradigmy a ešte aj ďalšie, čo všetko sa stalo od začiatku môjho mandátu. Častokrát sme naozaj naše nápady eh, hľadali v vašej rozumnosti, vašich ideáloch, vašej starej civilizácii. Tí, ktorí sú v Štrasburgu, už eh, sú úzko spojení s týmito demokratickými myšlienkami vášho parlamentu. Tí, v eh, mede ktorých ste ma tu dnes privítali s takou veľkou srdečnosťou, za toto všetko vám chcem naozaj zo srdca poďakovať. Ďakujeme eh, pánovi prezidentovi, eh, ďakujeme vám za vaše vyjadrenie. Ďakujem na to, že ste eh, si spomenuli na otcov zakladateľov EÚ a že ste poukázali na to, že ten náš projekt je dôležitý nielen pre EÚ, e ale aj pre e, ďalšie štáty na svete. Ja vám prajem veľa úspechov vo vašom ďalšom úsilí. Dovidenia.